dosti zvýšiť e, možnosť e, toho e, zachovania podpory, ktorá doteraz prebehla. Ďakujem. Ďakujeme pánovi predstaviteľovi rady a vlastne táto rozpráva sa končí. Hlasovanie sa bude konať zajtra o 12.00. Ďalším bodom dnešného programu sú správy, o pokroku, správy Rady o pokroku bývalej Jugoslavskej republiky Macedónsko a Island. Teda začneme Islandom. Takže dáme chvíľočku času predstaviteľom rady, aby si pripravili podklady. Hovorí pán predseda. Is this a request for... Hlasí sa niekto do Catch the Eye? Dobre. Ako som povedal, témou je Island. Správa o pokroku Islandu za rok 2010 v mene rady pani Geori. 5 minút, nech sa páči. Eh, pán predseda, pán komisár, vážené dámy, vážení páni, vysoko si cením aktívnu úlohu Európskeho parlamentu a konštruktívny prístup ku diskusii o rozšírení EÚ. A samozrejme, toto sa týka aj procesu, ktorý sa týka Islandu. Rozšírenie EÚ patrí vlastne z hľadiska politického, táto politika rozširovania medzi najúspešnejšie a je veľmi dôležitá. 17. júna 2010 sa rozhodlo, že naozaj Island dostáva zelenú. Na prvom zasadnutí 27. júla minulý rok sa, začal, e, sa o tom rozhodlo oficiálne a v oktobri začal screening. Na príslušnej konferencii 27. E, júna tohto roku plánujeme teda ďalšiu konferenciu, na ktorej chceme zhodnotiť doterajšie výsledky. Je tu celý rad takých oblastí, ktoré sú veľmi dôležité a chcem na ne zvlášť upozorniť. Váš návrh uznesenia vlastne poukazuje tiež na tieto otázky. Na základe hlásenia správy z minulého roku vlastne komisia aj rada hodnotia, že Island splňa kritéria aj napriek tomu, že vlastne E, Island je postihnutý hospodárskou a finančnou krízou, predsa je pripravený na to, aby splnil príslušné podmienky, ktoré sú potrebné pre vstup do EÚ. 11. decembra rada pripomenula, že Island už dlho vlastne je dlhodobou dobre fungujúcou demokraciou a má dobré vzťahy z EÚ. Taktiež bolo konštatované, že celkovo je Island dobre pripravený na uplatnenie E, tých požiadaviek, ktoré sa očakáva, že budú splnené a vlastne e, tiež sa zapája do otázok Schengenu a do otázok, ktoré sa týkajú riešenia hospodárskej a finančnej krízy. Pokiaľ ide o vnútorný trh, ide o to, aby aj v tejto sfére Island obstál, pokiaľ ide o konkurenciu. Island má záujem na tom, aby v plnej miere splnil podmienky pre vstup a aby prevzal na seba všetky záväzky, ktoré sa týkajú členstva. A okrem iného e, vlastne to, čo bolo rozhodnuté ešte v júni 2010 na rade, to vlastne Island e, si prijal ako záväzok, že bude tieto jednotlivé požiadavky plniť. Island za posledné dva roky bol ozaj aktívnym a konštruktívnym partnerom, aj pokiaľ ide o otázky Schengenu. Výsledky sú dobré, aj pokiaľ ide o zavádzanie tých pozitív, ktoré existujú v rámci EÚ. Čiže chceme podporiť Island, aby pokračoval v tomto trende. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť na náš spoločný cieľ a úlohu, pokiaľ ide o aspekty komunikácie voči občanom Islandu aj občanom EÚ. Chcem tiež povedať, že počas e, nášho predsedníctva maďarského nám ostáva ešte mnoho práce všetky členské štáty, Rada aj Európsky parlament určite podporia e, cestu Islandu ku členstvu. Chceme teda postúpiť v rokovanie s Islandom a sme presvedčení o tom, že vlastne e, ten vstup Islandu môže byť veľmi pozitívnym krokom aj pre celú Európsku úniu. Motom a cieľom maďarského predsedníctva je vlastne silná Európa a myslím, že vstup Islandu do EÚ práve k tomu aj prispeje. Ďakujem. Ďakujeme pekne predstaviteľke rady a v mene komisie prehovorí pán komisár Füle. Pán predseda, ďakujem pekne za slovo, stení členovia, poslanci, poslankyne. Táto rozpráva a diskusia o Islande a ďalších krokoch, pokiaľ ide o prístupový proces, je veľmi vhodná dnes. Chcel by som sa poďakovať parlamentu za podporu, pokiaľ ide o členstvo Islanda. Chcel by som pogratulovať aj správdajcovi pánovi Pedovi za skutočne veľmi kvalitnú správu. Európsky parlament a jeho uznesenie, o ktorom momentálne hovoríme a pripravujeme veľmi dobrým príspevkom do tohoto procesu, pretože dáva jasné signály Islandu v správnej chvíli. Vyhodnotovanie Islandu, pokiaľ ide o jeho koherenciu z aký komunitér eh, sa momentálne vykonáva. Od novembra 2010 bolo už prerokovaný 24 kapitol a boli 20, bolo 23 bilaterálnych screeningových stretnutí, ktoré boli uzatvorené, pokiaľ ide o rybolov, polnohospodárstvo, životné prostredie, regionálna politika a finančné služby. Screening je veľmi dôležitým technickým procesom a stretnutia identifikovali citlivé otázky a výzvy v kľúčových kapitolách ako napríklad poľnohospodárstvo, životné prostredie a rybolov. Táto fáza negociačného procesu bude uzatvorená do, do začiatku júna. Môžem potvrdiť, že očakávame mm, negociácie, ktoré by začali mm, smerom ku koncu maďarského predsedníctva ešte otvorenie niektorých eh, kapitol eh, je preložené na 27. jún na konferenciu o prístupe. Je to skutočne ambiciózny, ale dosažiteľný harmonogram, ktorý zavezuje obe strany. Komisia je pripravená, aby vzala do úvahy osobitosti tejto krajiny v rámci existujúceho e, prístupu, ktorý máme na negociácie ohľadne vstupu a budeme zabezpečovať, aby sa dodržiavali princípy a pravidla Európskej únie. A preto sa snažíme pracovať v otvorenom a konštruktívnom duchu, aby sme skutočne našli riešenia, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany, takým spôsobom, aby to reflektovalo skutočne vysokú úroveň spolupráce, ktorá existuje medzi Európskou úniou a úradmi v tejto krajine. Ako to už býva v prípade z minulosti, pokiaľ ide o prístup krajín do Európskej únie, očakávame, že to nebude veľmi jednoduchý proces, ale máme dôveru, že s Islandom sme skutočne sa vydali na úspešnú cestu. A pokiaľ ide o iSafe, a ako sa to aj spomína vo vašom uznesení, komisia by, by privítala rýchle uznesenie tejto záležitosti, čo by bolo v záujme všetkých zúčastnených strán. A pokiaľ ide o hospodárstvo, konsolidáciu bankového sektora, fiskálneho sektora na e, Islande v rámci programu Medzinárodného menového fondu, to skutočne bolo dobre, pozitívne. Program prispôsobenia sa skutočne začal a smerom k ďalšej konsolidácii. Zlepšenia reštrukturalizácia dlho by mala e, viesť k posilneniu ekonomickej obnovy. Vláda takisto pracuje na stratégii, ktorá by z, e, ktorá by zrušila kontroly kapitálu. Toto by malo prispieť k zlepšenému hospodárskému ovzdušiu. Dovolte mi, aby som takisto spomenul aj IPU, to je nástroj, ktorý momentálne chceme v tomto ohľade uplatniť Máme tu obálku 28 miliónov eur, ktorá je vyčlenená na, ďalšie, na budúce 3 roky, pokiaľ ide o podporu a posilnenie administratívnych kapacít a pripravenosti e, Islandu, pokiaľ ide o manaž, manažovanie štrukturálnych fondov. takisto sme zaznamenali pokrok o finalizáciu národných programov IPA pre rok 2011 a takisto je tu aj počet špecifických osobitých e, akcií, ktoré začali v tomto v rámci programu TAEX. Zdieľam vaše názory, pokiaľ ide o potrebu e, fundovanú verejnú debatu alebo diskusiu, na, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. Táto môže skutočne zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o pochopenie reality, pokiaľ ide o politiky a pokiaľ ide takisto aj o kroky Európskej únie, pokiaľ ide o rozptýlenie nejakých mýtov, ktoré by e, neboli pravdivé. Očakávam, že islandské úrady začnú intenzívne komunikovať je skutočne pozbudzujúce mm, vidieť, že verejná mienka na Islande sa zlepšila v, v prospech Európskej únie za ostatný rok. Toto, takisto, toto sa týka už prebiehajúceho predstupového procesu, aj pokiaľ ide o vzťah e, a vnímanie Európskej únie v tejto krajine. Komisia e, si zbiera svoje vlastné informácie a chce zlepšiť takúto informovanú diskusiu. Európska únia je delegácia do Reykjaviku je flexibilná a je aktívne začlenená do komunikačných aktivít a plánuje sa tu aj infocentrum Európskej únie. Pán predseda, stení členovia, poslanci, poslanky, som skutočne rád, že môžem e, očakávať pozitívne výsledky uzatvorenia tohto, tejto screeningové fázy. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem. Teraz budú hovoriť predstaviteľi jednotlivých politických skupín. 1,5 minúty. Pán Preda, nech sa páči, za EPP. Ja by som chcela privítať eh, komisiu a E, radu za to, máme dobrú spoluprácu e, pri príprave tohto uznesenia. Ako sme rozhodli pred 9 mesiacmi, keď sme vyjadrovali naše stanovisko k žiarosti Islandu o členstvo v EÚ, sme sa venovali hlavnými aspektom. E, poprvé bolo to politické kritérium. Samozrejme, že Island má veľmi dobrú demokratickú tradíciu a musíme tiež oceniť pokrok tejto krajiny za posledných niekoľko mesiacov pri posilňovaní nezávislosti súdnictva a Eh, obmedzovanie eh, právomoci ministra pre vymenovanie sudcov a tiež je dôležité, že tieto eh, opatrenia skutočne budú aj implementované. druhé, potom boli ekonomické kritéria. Island splňa už mnohé z mm, požiadaviek pre členský štát EÚ a tiež vítam dohodu, ktorá bola dosiahnutá s Islandom a verím, že aj ľudia na Islande podporia v referende vstup do EÚ. Po tretie, potom máme regionálnu spoluprácu, ktorá je dôležitým aspektom. Prístup Islandu do EÚ veľmi dôležité pre posilnenie svojej úlohy. Ehm, a napokon ehm, verejná mienka je podstatná pre prístupový proces, aby bol úspešný. A v, toj, v tomto ohľade by som chcel podporiť ehm, úsilie islandských orgánov o to, aby všetky zúčastnené strany podporili to, aby v referende vyjadrili pozitívne sa občania Islandu k vstupu do EÚ predseda. Ďakujem pekne, pán e, Sasolný, ďakujem pekne, pán predseda. Zajtrajšie hlasovanie je dôležitým e, momentom, ktorý priblíži Island Európskej únii. Tak ako povedal pán Preda, Island dosiahol veľký pokrok, môžem uviezť iba niekoľko krokov, posilnili nezávislosť e, súdnictva, Takisto vytvorili osobitný výbor pre preskúmanie alebo vyšetrenie procesov, ktoré viedli ku kolapsu islandského bankového systému a to bol teda výbor, ktorý bol aj spoločný parlamentný výbor medzi EÚ a Islandom a takisto je tu otázka vstupu do eurozóny. Tiež e, sú tu aj veľké skúsenosti s obnoviteľnými zdrojmi energie. Ehm, referendum, ale otázka ehm, toho, že či populácia chce alebo nechce vstúpiť do EÚ, to sa odrazí v referende, ktorý už je budúci víkend. Napriek ehm, všetkému je tu veľmi silná, napriek výsledku referenda, aj tak je tu veľmi silná tradícia demokracie a Islandianom veľmi, záu, veľ, veľmi záleží na e, týchto rokovaniach. Prvé referendum nebolo veľmi úspešné, ale islandská vláda sa zaviazala, e, že vyvinie všetko úsilie, aby vysvetlila občanom, prečo je pre Island dôležité byť eh, členom a prečo musia splatiť svoje dlhy Holandsku a Británii. Myslím si, že našou úlohou je eh, nevyvíjať nejaký ďalší tlak, ale skôr podporovať eh, hnutie samotného islandského obyvateľstva. Takisto myslím si, že EÚ a Island musia dopracovať sa k najlepšej dohode, aby sa rešpektovali kritéria, ktoré si vyžadujú základné zmluvy, aby takisto prístup Islandu do Európskej únie musí znamenať, e, že to bude mať veľmi pozitívne dôsledky pre politick- z politického hľadiska, vedeckého hľadiska, kultúrneho, prírodného hľadiska, pretože je dôležité, aby aj e, e, po mnohých rokoch Európska únia mu bola schopná ukázať, že má veľmi veľa vlastností, ktoré sú atraktívne. Pán Geleher. Som veľmi ďačný za to, že komisia očakáva, že sa už čoskoro ukončia rokovania s Islandom a samozrejme Island ako člen je už prijal veľké kroky a veľkú časť, aký už prijal, takisto viem, že 65% občanov Islandu chcú, aby pokračovali rokovania o vstupe do EÚ. Ja využijem svoje e, pozíciu predsedu výboru, aby som chcel e, povedať občanom Islandu, aby netransponovali aký, kým skutočne nie sú si úplne istí, že všetko je v poriadku potom ďalšie stretnutie spoločného výboru e, v EU a Islandu sa uskutočnilo v Reykjaviku a je to veľmi dôležité fórum pre dialog a spoluprácu medzi EU a islandským parlamentom. Chcel by som ešte povedať, pán predseda, že som trochu sklamaný, že um, pobrežné štáty nedosiahli dohodu v začiatkom marca, pretože je dôležité, aby bola dohoda, pretože nebude, nemôžeme teda vyloviť eh, milión tón makrel, pretože, eh, prečo bolo vysvetlené, že nie sú k tomu žiadne vedecké dôvody. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Taran za jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Malá krajina vždy spôsobí veľkú, veľký hlavy búval. <laughs> Takže čo už všetko, čo spomínal pán komisár, rybolov a tak ďalej, sú vážne otázky. Ťažko hľadať recept, pravda, ale samozrejme to, čo bolo povedané, e, to oceňujem. Malé krajiny sú také, že s nimi treba zaobchádať citlivo. A prístup pána Tanoka ako zásaditý, pardon, zásadový politický prístup e, e, teda naša skupina politická s tým nesúhlasí a sme proste za to, aby sa našiel zajtra nejaký kompromis. A očakávam, že v tomto parlamente vlastne budú, budú ďal, budú ďalší šesti poslancov a ďalšia tlmočnícka kabína čoskoro. Ďakujem. Pán Tanek. Samozrejme, my podporujeme v plnej miere vstup Islandu do EÚ, ale toto rozhodnutie samozrejme závisí aj od toho, ako dopadne referendum na Islande. Proste Island je krajinou, ktorá sa podiela pri e, zakladaní NATO a Rady Európy. Takže Island určite môže požadovať značné úľavy, pokiaľ je o ochranu e, rybolovu pre svoje záujmy. Ale samozrejme, je tu ale priestor preto, aby sme celkovo tlačili na reformu obchodnej politiky. Pokiaľ ide o rybolov, teda o lov veľrýb, tak e, tam neustúpime. A bohužiaľ niekde dochádza k tlakom, že národná kultúra hovorí to alebo ono, ale ja si myslím, že teda keď si budú chcieť zachovať e, lov veľrýb, uvidíme. Ale pokiaľ ide o Eh, pád islandskej internetovej banky ISAVE jednoznačne, že vlastne Island musí vyplatiť tie pohľadávky, ktoré voči Británii a Holandsku má. Ďakujem. V mene EFD pán Campbell, minúta, nech sa páči. Pán predseda, v Británii 1. apríla zvykneme nazývať, teda 1. apríl je um, bláznivý apríl. A teda keď sa hovorí, že niekto má vstúpiť do EÚ na budúci rok, tiež povieme, že bláznivý apríl možno. Však 64% e, obyvateľov Islandu chce ostať nezávislými a iba 24% chce pokračovať cestou k EÚ a v podstate e, ďalší hovoria, že chcú, Island chce bezpečnosť, ktorú poskytuje euro. Práve naopak, bláznivý apríl Čak nechcú kupovať ani portugalské e, dlhopisy. Čiže v podstate prečo by sa Island mal pripájať e, k tej politike e, rybolovu, ktorá sa poukazuje alebo ukazuje celkovo v rámci EÚ ako neúspešná. Dokonca ešte aj ten bankový problém. Island podobne ako Británia je na tom lepšie, než by sme si mysleli. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Troška ma pomýlil e, ten bláznivý apríl, však dneska je už 6. apríla. Ja som si to kontroloval v kalendári. No už ale keď myslíte, tak dobre. Môžete povedať, že apríl, ako bláznivý apríl bude zrejme každý deň v apríli, hej? No dobre, hovorí pán predseda. Pán Griffin, minúta. Ako je tu dosť bežné, táto debata je dosť odtrhnutá od reality a nemá nič dočinenia s demokraciou. Väčšinou sa hovorí, že áno, Island padá do čiernej diery EU, ale v podstate z Islandu takéto niečo, takéto signály neprichádzajú. Práve, že Islandenia si chcú proste zachovať svoju nezávislosť. Asi v pomere 2 ku 1 sú proste e, Islandiania za to, aby nevstúpili do EÚ. A tá strana politická, ktorá je za, mala 30%, teraz má len 18% podporu. Takže politická elita sa približuje smerom k EÚ a k federalizmu, ľudia chcú slobodu a nezávislosť. Čiže dochádza tu dosť veľkým kontradikciám. A uvidíme, ako to dopadne z hľadiska toho úspechu v prístupovom procese. Predpokladám, že e, táto utopia nás môže veľa stať všetkých verím, že Islandiania rozhodnú tak, že nakoniec budú skutočne slobodní. Ďakujem. Slovo má pán Svencom. 1,5 minúty. Nech sa páči. Pán predseda, Island je malým národom s, malého, s malým príjmom, ale predsa je to veľký národ v inom kontexte. Island má demokratické tradície, na ktoré sa môže opierať, má skutočne výbornú kultúru a sú to aj dobrý systém sociálneho zabezpečenia, oveľa lepšie ako v ostatných krajinách. Samozrejme, môžeme tu do nekonečna hovoriť o hospodárskom rozpade z roku 2008, ale to sme zaznamenali vo viacerých krajinách, nie len na tejto, tejto malej krajine v Islande. Je to malá krajina, kde má 300, ktorá má iba 300 tisíc ľudí a skutočne je ovplyvňovaná neviazaným bankovým systémom, ktorý je na svete, ale Nemôžeme to nebrať do úvahy. Musíme si uvedomiť, že skutočne ide ostrovný, ostrovný štát. Uvedomujem si, že Islandiania sa zaujímajú, predovšetkým pokiaľ ide o rybolov. Celé generácie tu žijú práve z rybolovu. A to musíme zobrať do úvahy. Musíme si uvedomiť, že tu hovoríme o malom národe, nehovoríme tu o obrovskej ríši. Island musí musí byť preverený a myslím si, že sa že v tomto prieskume a evaluácii obstali lepšie ako iné krajiny v minulosti. Myslím si takisto, pán predsa, že by bolo lepšie, aby sa Norsko postupne začalo približovať. Islám by sme mali privítať medzi nami. Ďakujem pekne. Pán Štýler, nech sa páči. Pani Stýler, ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán spravodajca. Návrh uznesenia, ktorý tu máme, je vyvážený a týka sa všetkých kľúčových aspektov tejto, tohto procesu. Island skutočne spravil svoju domácu úlohu, aby splnil e, tieto svoje úlohy. Pokiaľ ide o kolaps islandského bankového sektoru, e, zmienka o ňom v tejto správe je skutočne e, vyvážená Možno by členské štáty Európskej únie mohli e, sa takisto poučiť niečo z tejto situácie. Referendum, ktoré bude koncom tohto týždňa, pravdepodobne priniesie koniec tejto ságy, ale bola som trochu sklamaná, že druhé referendum bude ešte potrebné po dlhých negociáciách a po schválení e, islandského parlamentu. Pokiaľ ide o zvýšenie kvót lovu makrel, bude mať veľké dopady, pokiaľ ide o rybolov. Rybolov je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o túto krajinu a bude to jeden z hlavných argumentov tejto krajiny, pokiaľ ide o vstup. Ďakujem. Slovo má pán Stevenson. Minúta. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že väčšina Islandianov v nedávnych v prieskumoch verejnej mienky nemajú veľký záujem vstup do EÚ, pretože nakoniec prečo by sme chceli, aby sem vstúpili? Čo nám prinesú do nášho európskeho klubu? Však im skolabovala ekonomika, banky nefungujú, nakoniec na 9 dní v dôsledku výbuchu sopky nefungovali lety nad krajinou a tak ďalej. A teraz ešte nám ničia zásoby makrel v roku 2005 vlastne bolo 367 tón týchto makrel, dnes ich bude 150 tisíc tón. Takže čo to je za udržateľný manažment rybolovu? Vždy rozprávajú o tom, akí sú udržateľní, teda ako udržateľne dokážu riadiť tento sektor. A myslím si, že toto je temer zločin Temer je to nezákonný rybolov a v podstate myslím si, že by sme nemali sa ponáhľať s ich vstupom do EÚ. Slovo má pán Karek. Minúta a pol. Nech sa páči. Pán komisár, vážení kolegovia, ako obvykle chcem povedať, že e, parlament má mať jedno sídlo tu, v Štrásburgu. Isté otázka makrel nám leží na srdci a je mi ľúto, že e, tie nedávne rokovania e, medzi ostrovami, Farejskými ostrovami a EU proste nedopadli dobre. Od roku 2010 vlastne žiada Island vyššie kvóty aj z hľadiska geografického, aby to bolo lepšie rozložené. Ako bolo práve povedané, povedal to pán Stevenson, Island obrovsky zvýšil svoje kvóty asi o 6000%, čo je proste neslychané. A Nemôžeme akceptovať toto jednostranné rozhodnutie a želáme sa, aby sa rýchlo e, vyriešil tento konflikt. E, Island sa musí prispôsobiť našej spoločnej politike pre rybné hospodárstvo a nie naopak. Myslím si, že Island hrá nebezpečnú hru tým, že sa nám snaží nanútiť svoje neprijateľné podmienky, ale nikto nechce, aby sa e, nadmerne lovili makrely, pretože je to v záujme všetkých, aby sme tomu zabranili a preto vyzývam všetkých, aby prijali svoju zodpovednosť a aby prispeli do tejto diskusie. Ďakujem. Teraz pristupujeme k postupu e, Catch pán Kozlovský. Ďakujem. Chcel by som zablahoželať Islandu k štatutu kandidátskej krajiny pre vstup do EÚ. Podľa oznámenia komisie príprava Islandu, prípravy Islandu idú dobre a sú v súlade s časovým harmonogramom. Musíme si však pripomenúť, že podmienky pre vstup predpokladajú tak e, záujem vlády, ako aj občanov, národa. Pokiaľ ide o informovanosť a verejnú mienku, táto má kľúčový význam pre členstvo Islandu v EÚ. Skúsenosti Polska ukazujú, že nielen rozsiahle vládne kampane a medzinárodné médiá zohrávajú svoju úlohu, ale rovnako zohrávajú aj medzinárodné e, organizácie a občianská spoločnosť după cum am observat i în cadrul vizitei delegaiei pán predsedajúci pán komisár island e, urobil veľké investície do vzdelávania, výskumu a rozvoja. Chcel by som zablahoželať e, islandským orgánom za podporu Lisabonskej stratégie a účasť na nej. E, prijali stratégiu Island 2020 a e, tam sa zdôrazňuje význam týchto oblastí, ako aj ciele na nadchádzajúce roky. Myslím si, že vstup Islandu do EÚ e zvýši stabilitu a EÚ sa stane oveľa dôležitejšia v arktickom regióne aj v takých oblastiach, ako sú environmentálne e, klimatické zmeny a um, energetická bezpečnosť. Myslím si, že je potrebné, aby sa e, posilnil dialog s občianskou spoločnosťou na Islande. Ja odporúčam, aby ľudia na Islande vyčkali počkali na e, definitívne rozuzlenie e, rokovaní o vstupe. Ďakujem. Ďakujem. Vážení kolegovia, e, my by sme si mali sami zablahoželať, pretože Island, e, záujem Islandu o vstup do EÚ znamená, že EÚ má ešte stále príťažlivosť a bezpečnosť a ďalšie výhody, ktoré predstavuje, sú zaujímavé aj pre Island, ktorý má vysokú životnú úroveň. Samozrejme, aj ekonomická kríza na Islande zohráva úlohu. Členstvo Islandu by však nemalo byť automatické. Musíme si premyslieť, akú pridanú hodnotu nám môže Island priniesť. Už teraz mnohé islandské zákony sú prepojené na bruselskú legislatívu a je tu aj veľmi úzka spolupráca s NATO. Island to je veľmi bohatá krajina

Ďakujem. Ďalším, ktorý má slovo, je pán komisár. Ďakujem, eh, pán predsedajúci. Dnešná diskusia eh, bola veľmi produktívna a eh, skutočne sme identifikovali tie kroky, ktoré musí prijať Island a chce pozitívne výjsť z, z toho hodnotenia e, uchádzania sa o členstvo. Hovorili sme o správe o pokroku z novembra minulého roku. Skutočne Island dosiahol už vysoký stupeň splnenia kritérií členstva. E, dosiahlo i e, výrazné pokroky, ale ešte tu a tam má rezervy. Viacerí z vás hovorili o makroekonomických otázkach a vieme, že predovšetkým e, sa to týka e, e, napríklad zásob makrel na pobreží. Ešte sú tu ďalšie aspekty, ktoré treba vziať do úvahy. Zdá sa, že počas ostatného konzultačného procesu sa dosiahol len malý pokrok. Je, pret, pretrváva výrazný rozdiel medzi zúčastnenými stranami. Na jednej, na jednej strane barikád je Norsko a EU a na druhej strane je vlastne Island a, a to, čo je v hre. Musíme e, musíme skutočne so všetkou vážnosťou pristupovať k, týmto, e, e, k tejto rybolovnej problematike. Komisia urobí všetko preto, aby sme našli nejaké vyvážené riešenie pre pobrežné štáty v súvislosti s výlobom makrel. Island teraz vstupuje do rozhodujúcej fázy e, kde skutočne tá, tá rýchlosť členstva GU závisí od toho, ako budú oni konať. A potrebujeme, aby e, skutočne toto si získalo veľkú podporu populácie Islandu. Island si plne zasluhuje byť členom EÚ. Ďakujem pekne, komisár. A teraz má slovo v mene rady pani Dury. Ďakujem pekne. Vážený Eh, poslanci a poslankyne. Ďakujem, že sa zúčastňujete tejto diskusie. Skutočne ste E, sa dotkli mnohých dôležitých otázok v rámci prístupového konania a my rozhodne budeme úzkostlivo sledovať dianie a aj aktivity komisie v tejto veci. Ja e, sa zúčastním asociačnej rady, ktorá bude zasadať koncom apríla a bez pochyby tam dostaneme informácie e, z prvej ruky priamo od islandských orgánov v oblasti polnohospodárstva a rybolovu, alebo ak hovoríme o banke Ice Save, to sú tie najkritickejšie body ale e, e, ja nepochybujem o tom, že komisia sa vysporiada s týmito kritickými otázkami transparentným spôsobom a počas e, prístupového konania e, Európsky parlament bude informovaný. Na záver možno vystúpenia by som chcela upozorniť na jednu záležitosť. E, s potešením konštatuje, že ani jeden z vystupujúcich nespochovnil skutočnosť, že Island má fungujúcu demokraciu, má silne zakorenenú kultúru a e, sme presvedčení o tom, že Islandiania e, príjmu veľmi zodpovedné rozhodnutie ohľadom členstva EÚ a samozrejme to je plne v ich rukách, je to ich vlastná záležitosť a my vlastne sme na tej druhej strane a tam budeme tiež e, robiť rozhodnutie, ktoré im otvára náruč. Ďakujem pekne. Pani ministerka, takže návrh oznesenia